za chwilę przechodzimy do wyjaśnień do głosowania. proszę o. Ideme k vysvetľovaniu hlasovania. Teraz sa do toho pustíme. Tie všetci, e, ktorí nechcú sa zúčastniť e, na vysvetľovaní hlasovaní, prosím, aby e, potichu opúšťali túto miestnosť. Prajeme im šťastnú cestu domov alebo dobrú chuť podľa toho, kam smerujú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 hlasovania. Prvá správa, správa ku ktorej sa budeme vyjadrievať, je zoznam tretich krajín, ktorých štátni príslušníci podliehajú vízovej povinnosti alebo sú od nej oslobodení. Takže správa bola vyhotovená pánom Augustinom Diaz de Mare Margarcia Consuerga. Pani Makovej má jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Tento mechanizmus, pokiaľ ide o zrušenie a sprostenia víz pre príslušníkov tretich krajín, ktorí podliehajú vízové povinnosti alebo sú od nej oslobodení, sa to celé